členkou výboru eh, pre zahraničné záležitosti. Tak nie sú namietky. Teraz prvá správa je pána Mesároša. Dal by som slovo spravodajcovi na maximálne na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj e, za uvedenie. Budem stručný, keďže toto je správa, ktorá sa týka pristúpenia k protokolu Viedenského dohovoru z roku 1997. Bolo to prediskutované na plenárke. Ja by som vás chcel stručne informovať o tom, aký je cieľ tejto správy. Návrh umožňuje zmluvným stranám viedneckého dohovoru, ktoré sa týka e, civilnej zodpovednosti za jadrové škody, aby mohli tým členské štáty k tomuto dohovoru pristúpiť. A rozhodnutie rady je určené členským štátom, ktoré sú zmluvnými stranami viedenského dohovoru, ale zatiaľ neratifikovali alebo neuzavreli e, protokol z, alebo prílohu z roku 1997. Tieto krajiny sú Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Litva, Polsko a Slovensko a pozmenujúci e, alebo novela Viedenského dohovoru je aktualizáciou tak, aby členské štáty mali právo na spravodlivú kompenzáciu v prípade jadrovej e, nehody. A pristúpenie k dohod- protokolu z roku 97 je preto vý, e, pro, pros, prínosné pre kompenzáciu škôd. A rozhodnutie rady umožňuje autorizáciu tohto protokolu a ratifikáciu tohto protokolu pre menované členské štáty a v súhľade s európskymi dohodami e, si to vyžaduje súhlas e, parlamentu. Takže ako správodajca odporúčam parlamentu, aby e, odsúhlasil rozhodnutie rady tak, aby zmluvné strany mohli pristúpiť k tomuto protokolu z roku 1997. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Takže prejdeme k hlasovaniu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďakujem pekne. Teraz um, budeme hlasovať eh, menovite. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to sprijaté veľkou väčšinou. Teraz um, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Veľkou väčšinou to bolo schválené. Správa Žado. Kto je za? Nemáme to, nemáme vymenovať to hlasovanie. To je za, to je proti, to sa zdržal. Spriaté, blahoželáme spravodajcovi. ora mi dicono dagli, dalla, dagli uffici che c'era una richiesta di appello nominale sul voto precedente. Dozvedám sa, že to máme overiť menovitým hlasovaním. Tak sa ospravedlňujem, takže hlasujeme ešte raz elektronicky v správe Žado. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania.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 Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som veľmi stručne ešte pred hlasovaním o správe pani Wikströmovej o imunite pani Marine Le Pen. Chcel by som povedať, že eh, dotknutá osoba nedosiahla možnosť rozpravy na plenárke a nemala možnosť vyjadriť sa k tejto téme pred všetkými kolegami a dokonca ani nebola možnosť dosiahnuť menovité hlasovanie tak, aby každý bol osobne zodpovedný. Takže tu e, ide naozaj postup, ktorý sa podobá na postup Najvyššieho sovietu vo bývalom sovietskom zväze a nie tak, aby parlament pristupoval riadne k e, jednotlivým členom predseda. Pán Golniš, podľa rokovacieho poriadku sa diskusia vedie na výboru pre právne otázky. Tam tá diskusia bola, čiže nič e, špeciálne alebo zvláštne nebolo. Zahajujem hlasovaní, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, schválené. Správa Regner, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválená. Správa Simpson, kto je za. Hlasujeme o bloku 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu celého znesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz správa e, legislatívne uznesenie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Veľkou väčšinou prijaté. Blahoželáme kolegovi Simpsonovi. Teraz správa Savisa Tomast. 11 podmienujúcich navrhov, kto je za kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá. Teraz budeme hlasovať o návrhu komisie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pán kolega Simpson má slovo. Pán Simpson, ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tejto správy a tiež správy pána Cene Sehnalovej, e, snažili keďže tieto správy sú oddelené, chcel by som požiadať o odklad hlasovania o legislatívnom návrhu, aby sa to vrátilo späť do výboru pre dopravu a cestovný ruch, e, tak aby e, sa mohla dosiahnuť dohoda v prvom čítaní s radou. Dobre, hlasujme o návrhu pána Simpsona, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže e, sme prijali jeho návrh. Teraz pani, návrh správa pani Sehnálovej, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutá. E, zahajujem hlasovanie. Hlasoval každý. Končím hlasovanie. Schválené. 7 pozmeňujúcich návrhov výboru pre dopravu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to bolo odmietnuté, ale môžeme to overiť. Zahovujem hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Od, koniec. Bolo to neprijaté. 76, kto je za? 75, opravdu spravodlenie sa predseda, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 76, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 77, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 74, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Teraz dvojka, kto je za, proti, kto sa zdržal. Prijatý. A overíme elektronicky o návrhu číslo 2. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. E, pán Simpson ešte sa hlási o slovo. Pán predseda, rovnaká požiadavka ako v prípade predchádzajúcej správy, aby sa to vrátilo späť do výboru pre dopravu a cestovný ruch s tým, aby sa dosiahla dohoda v prvom čítaní, tak aby sme mohli odložiť legislatívny návrh. To je, návrh, eh, to je za návrh pána Simpsona, to je proti, to sa zdržal prijaté teda správa pána kolegu Kúna.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 Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Odmiet, je. 117 je za. Hlasoval teda každý. Koniec hlasovanie, hlasovania prijaté. 117. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 112, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal od zamietnutí 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý 118, kto zahajujem hlasovanie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Od zamietnutý 114. E, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. konec hlasovania. Zamietnuté 119, to je za, to je proti, to sa zdržal, zamietnutý 110, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Štyrka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme štvorku. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté 115, to je za. To je proti, to sa zdržal, prijatý 7 Chcete overiť? Dobre, overíme 115. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 7. To je za, to je proti, to sa zdržal, odmietnutá. Nevidím vaše ruky, hovorí predseda. Dostatočne vysoko, 116, to je za, to je proti, to sa zdržal, tak overíme 116 elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Konec hlasovania. Neprijaté. Teraz e, menovité hlasovanie o návrhu komisie. Pozmenil znení. Hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Konec hlasovania. prijaté a slovo má pán predseda Simpson. Ešte raz, pán predseda, tretíkrát chcel by som požiadať parlament o odklad hlasovania o legislatívnom návrhu, tak aby sa to vrátilo späť do výboru pre dopravu, aby bola možnosť ešte rokovať s predsedníctvom prospech prvého, prvého, prvom čítaní. Kto je za návrh pána Simpsona? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže pán e, Simpson získal aj tretí súhlas, teraz správa ZB. Blok 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kto je za celý návrh, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. A menovitým hlasovaním budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Hlasoval každý, koniec hlasovania veľkou väčšinou blahoželáme spravodajcovi. Teraz pána Dorfman, 21 návrhov, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 25, kto je za, proti. Hovoríme elektronicky o 25. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. prováto, 20... Prijaté 23, kto je za? Prosím vás, dvíhajte ruky, aby som vedela 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že to musíme overiť, takže elektronicky 23. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Schválené. Takže vypadla 5, 24, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. A teraz e, návrh podmienenom znení, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz e, menomitým hlasovaním otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Veľkou väčšinou schválené. Teraz správa Danelis. Odsek 17, to je za kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz návrh uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz správa, správa Toja, odsek 3, prvá časť. Eh,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 Overíme teda druhú časť e, od odseku 19. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme ešte tretiu časť, otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté. 25, e, menovité hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté 26, prvá časť, to je za proti, to sa zdržalo, prijaté. Druhá časť, to je za, to je proti, zdržalo sa prijaté. 29, prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo, prijatá. Druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržalo prijaté. 30, to je za, to je proti, to sa zdržal. Dobre, overíme 30. Otváram hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania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 proti, prijaté 43 prvá časť, to je za, kto je proti, prijaté druhá časť, e, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal návrh celého uznesenia, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Buon appetito! Dobrú chuť. E Milí kolegovia, prosím, vás zdvorilo, mohli by ste odísť potichu, pretože teraz budeme vysvetľovať hlasovanie.